respektíve privítať členov delegácia Alžírskeho parlamentu tu medzi nami. Sedia hore na galérii. Táto delegácia sem prišla v rámci oficiálnej návštevy Európskeho parlamentu a spadá to vlastne pod spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Alžírským parlamentom. Pani Atejeb je predsedkyňou výboru pre odborné vysokoškolské vzdelávanie, náboženské záležitosti v Alžírsku, potom tu máme e, aj zástupcu pre vzťahy s magrebskými e, štátmi. Toto stretnutie medzi Európskym parlamentom a Alžírským parlamentom bolo veľmi plodné a ukázalo sa, že e, spolupráca medzi týmito dvoma parlamentami dobre funguje. Podľa programu teraz máme hlasovanie o správe pani Mathieu. Týka sa to absolutória za rok 2008 pre Európsku policajnú akadémiu. Pani Mathieu. Pán predsedajúci, kolegovia, pri hla- jednom